sú oblasti, v ktorých je najviac konaní vo eh, veci porušenia eh, legislatívy EÚ. I... Ďakujeme pekne. Ďalší bod na programe je eh, súbor správ a rozprávo o porušovaní ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu. Mm, začíname témou Rwandy. Najskôr dostáva slovo pán Korao ako autor, jeden z autorov uznesenia. Nech sa páči. Thank you, madam, sir.